Rovi, tým uzatváram túto diskusiu a hlasovať o tom budeme počas nasledujúceho zasadnutia. L'ordine del giorno reca le interrogazioni orali alla Budeme pokračovať. V našom programe ide o porušovanie slobody prejavu a diskriminácie na základe sexuálnej orientácie v Litve. Otázky na ústne zodpovedanie. Teraz by som chcel požiadať všetkých rečníkov, aby dodržali svoj rečnícky čas, aby sme mohli ukončiť našu prácu ešte pred polnocou. Teraz odovzdám slovo jednej z autoriek. Je to pani Jent Walt, 3 minúty. Yes, thank you, chair. Um, um, commissioner. Pani predsedajúca, pán komis- pani komisárka, dnes nie je to prvýkrát, kedy diskutujeme o legislatíve, ktorá ktorá prešla alebo prejde možno aj litovským parlamentom, ktorá má, bude mať možno, že potenciálne veľmi negatívny účinok na postavenie ľudí LGBT v Litve. A som rada, že o tom diskutujeme opäť a že tento, tento parlament už predtým raz prijal uznesenie. A ja si myslím, že uznesenie, ktoré máme k dispozícii a ktoré sme navrhli na zajtra, je jasné Eh, apelujeme na našich litovských kolegov, aby, eh, sme, aby uistili to, že akúkoľvek legislatívu príjmu, tá nebude diskriminovať ľudí eh, LGBT skupiny. Chcela by som povedať, nechcem teda hovoriť veľa o tom samotnom uznesení, ale myslím si, že je, je stále viac jasnejšie, že Európska únia musí, musí mať silné právne nástroje pre dodržiavanie alebo pre vynúcovanie základných práv. Práve sme tento týždeň diskutovali o kontroverznom mediálnom zákone v Maďarsku. E, to všetko spolu súvisí. My, sme, my máme zavedené princípy, alebo my sme zaviedli princípy pre 500 miliónov európskych občanov v európskych zmluvách, ale keď e, ide o ich dodržiavanie v praxi, zrazu je všetko problematické. Preto by som chcela pani komisárka počuť, aký máte vy, aký máte vy názor na našu európsku cestu smerom k práci právam LGBT osôb. Európska únia urobila veľa pre rodovú rovnosť e, a áno, máme aj cestovné mapy pre, rodové rovnosť, pre rodovú rovnosť, máme množstvo stratégií pre e, boj proti rasizmu, proti sociálnej exklúzii, proti xenofóbii, sú rôzne stratégie pre posilnenie základných práv, ale nie týkajú sa samotných e, samotných osôb LGBT. Takže ja si myslím, že je potrebné mať pre nich samotnú stratégiu, stratégia, ktorá bude bojovať proti predsudkom, ignorancii, diskriminácii, nenávisti a bude posilňovať práva týchto ľudí. Existuje množstvo príkladov a dnes diskutujeme aj o pozmeňujúcich návrhov v litovskom parlamente, ale nemali by sme e, teda sa od, nechať uniesť tým dojmom, že homofobia neexistuje v iných členských štátoch. Obratila by som takisto aj pozornosť tomuto pani komisárke. Vypočula som si aj jej názory, aj napríklad to súvisí aj s európskou e, azylovou politikou, pretože napríklad e, žiadatelia o azyl niekedy žiadajú o azyl, pretože sú vo s, e, členskom štáte prenasledovali kvôli sexuálnej e, orientácii a musia potom e, Um, podstúpiť skúšku Palometrickú skúšku, teda to je naozaj veľk, um, veľk, veľmi pod ľudskú dôstojnosť takéto niečo. Ďakujem pekne a teraz na dve minúty sa vyjadri pani Lunaček. Thank you, Mrs. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. E, vážená pani komisárka, milí kolegovia, e, pani kolegyňa Dintoval už vysvetlila, o čom je toto uznesenie. Uh, a plne e, súhlasím s ňou aj s otázkou na vás, pani komisárka, akú úlohu zohrávajú práva e, ľudí iných orientácií v Európskej únii, ale chcela by som sa pokúsiť a presvedčiť e, tých, ktorí sa ešte nerozhodli, že budú hlasovať za toto uznesenie. Viete, Sophie Intefeld, ja, Michael Cashman a Christopher Fellner predstavujú štyri skupiny a minulý týždeň sme boli e, vo Vilniuse v Litve e, počas prvej e, parady, kde sme chceli vyjadriť podporu ľuďom z orientáciou LGBT a boli sme tam pod európskou zástavou a hovorili sme, táto zastava nás chráni ľudí inej orientácie, to platí aj v Litve. Čo sa stane s nami? aj s e, obyvateľmi Litvy, ktorí na budúci rok e, možno, že e, budú vystupovať vo Vilniuse na podporu našich spoločných práv, ak bude prijatý tento zákon. Každý z nás by mohol dostať pokutu až 2900 eur za to, že budeme verejne podporovať inú sexuálnu orientáciu, v danom prípade homosexualitu, pretože v prípade heterosexuality to neplatí. Je to naozaj to, čo chce vidieť e, náš parlament alebo parlament Litvy, krajiny, ktorá sa e, snažila pred 20 rokmi získať vlastnú slobodu. Či e, aj v tom čase lesbičky a gejovia bojovali o týto E, e, práva. Som veľmi rád, že e, prezident Litvy, vláda povedali, že tento návrh zákona je v rozpore s záväzkami Litvy a vlastnou ústavou. Dúfam, že bude jasné, že rôzne formy sexuálnej orientácie a formy spolunožovania boli súčasťou všetkých kultúr, všetkých spoločenstiev a vrátane litovskej a e, snaha e, e, skrývať takéto skutočnosti od verejnosti, od mladých ľudí je základom na posilnenie nenavisti a myslím si, že nik ani v, tom, v tomto parlamente, ani v litovskom parlamente to nechce a preto dúfam, že získame podporu parlamentu a pani komisárky pre toto uznesenie. Samozrejme, nepotrebujeme vašu podporu, ale dúfam, že ju získame. Ďakujem pekne a teraz odozdám slovo na dve minúty pánovi De Jongovi. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som chcel pripojiť tomu, čo povedali predničky a chcel by som sa sústrediť na ďalší aspekt. Nejde iba o samotné ustanovenia zákona, a o to, že naozaj môžu mm, spôsobiť e, vážne dôsledky pre e, osoby e, alebo ľuďom v Litve, ale ide tu aj o uznanie mm, manželstiev medzi rovnakými pohľadiami a mm, takáto legislatíva by mohla byť použitá proti ním Ehm, my sme teraz vyslali list, kde sme žiadali o vysvetlenie a takisto aj komisár nám tedy poskytol odpoveď e, a odpoveď bolo, že existuje európske právo pre e, takéto manželstva. E, bude litovský parlament brániť tomu, aj keď napríklad by tieto osoby nemali národnosť daného členského štátu. V roku 2013 bude na stole návrh zákona alebo legislatívy, ktorá sa bude týkať dôsledkov um, tohto pre, um, pre civilný um, status. Takže moja otázka tým pádom znie, že či e, služby komisie preskúmali analýz, alebo urobili analýzu e, toho, akým spôsobom uznávajú členské štáty manželstva medzi rovnakými pohľaviami. Um, a čo, keď napríklad nejaké štáty, ako je v Rumunsko, nedodržiavajú túto legislatívu, akým spôsobom máme reagovať e, na to. Takisto um, je potrebné reagovať aj na správu o homofóbii bola pripravená takisto aj výročná správa komisie. Len som chcel vedieť, že či si uvedomujete, že musíme sa na to viacej sústrediť a mali by sme mať ešte osobitnú správu o homofóbii v Európskej únii. Ďakujem pekne. Teraz odozdávam slovo pani Flašikovej Beňovej dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý večer, pani komisárka. A

E, veľmi jednoznačnú e, reakciu na homofóbiu, pretože je to jasné pod, e, podkopávanie ľudskej dôstojnosti a preto aj 27. novembra minulého roku som navštívila Litvu a diskutovala som aj s prezidentkou Daliou Grivovskajte aj s ministrom spravodlivosti o návrhu pozmeniť správny zákon, ktorý sa zakladá um, ktorý by chcel zaviesť nový trestný čin, ktorý by bol trestatený pokutou za verejnú propagáciu homosexuálnych vzťahov. A, Takisto aj bol e, návrh pozmeniť kvôli tomu aj trestný zákonník. E, podľa najnovších informácií, e, aké mám, prijatie tohto návrhu zákona do správneho poriadku v listovskom parlamente bolo odložené a teraz e, sa očakáva, že to hlasovanie bude na jar tohto roku, čo teda znamená, že ešte stále sa o tom diskutuje alebo e, prebieha pripomienkové konanie. Komisia preskúmuje e, tieto návrhy teda pozmeniť tak občianske právo, ako aj trestné právo, ako aj preskúmava ostatnú litovskú legislatívu z pohľadu toho, ako dodržiava príslušné EÚ zákony. Už v roku 2009 vyjadrila komisia vážne obavy litovským orgánom z hľadiska kompatibility zákona o ochrane neplnoletých osôb proti škodlivým účinkom verejných informácií a ako teda je to v súlade s, so zákonom o základných právach alebo o základných, so základnými právami um, tento zákon kvalifikuje informácie, ktoré um, vyjadruje um, podkopávanie rodinných hodnôt a Takisto je proti občanskému zákonníku v Litve. Čiže to, čo tam je uvedené, bolo považované za škodlivé pre maloleté osoby. Takisto to by bolo aj v rozpore so smernicou o elektronickom obchode a o smernici o mediálnych službách. Takže komisia naďalej bude preskúmavať alebo sledovať e, túto otázku. E, v súlade s informáciami, ktoré mám k dispozícii o tom, aké je návrh e, zmeny zákona o, o informáciách. Moje informácie sú z 18. oktobra v roku 2010 a tento pozmeňujúci návrh e, predpokladá, že reklama alebo propagácia audiovizuálnych komunikácií nesmie propagovať inú sexuálnu orientáciu ak e, toto ustanovenie by tam malo zostať v zákone, e, boli by, alebo videli by sme rovnaké problémy, e, aké sme videli aj v súvislosti so smernicou o audiovizuálnych službách a možné porušenie článku 21 Európskej charty základných práv. V maji 2010 komisia napísala litovskej vláde, pričom vyjadrila e, obavu, e, že sa na poslednú chvíľu zrušila Balcký Gay Pride. Pamätáte sa na to, že my sme hovorili, že my sme im teda písali, že e, mierový pochod, tak ako je to zabezpečené článkom 12 v Charte základných práv, je jedným zo, z princípov, na ktorých je postavená Európska únia. A na ba- ze- tohto potom bola 8. mája umožnená e, Baltská Gay Pride. V podstate to je to, čo aj spomínala pani poslankyňa predtým. Čo sa týka možnej európskej stratégie v boji proti homofóbii, e, prioritou komisie je zabezpečiť, aby európska legislatíva bola plne v súlade s chartou základných práv vrátane jej článku 21, ktorý zakazuje diskrimináciu na báze sexuálnej orientácie. A ako sa to však udeje, to bolo vysvetlené veľmi jasne v oznámení komisie k stratégii pre efektívne alebo účinné implementovanie Charty základných práv, ktorá bola prijatá 19. novembra 2010 a my sa k tejto otázke vrátime potom mm, vo výročnej správe o uplatňovaní charty, ktorá takisto bude pokrývať aj pokrok v, o uplatňovaní článku 21. To sa potom udeje na jar tohto roku. A v, celom tej, v celej tejto logike tie falometrické testy, ktoré sú súčasťou azylového konania. Nož toto všetko je aj súčasťou európskeho zákona. A je to potom priamo napojené aj na článok 21 charty. A článok 21 charty zakazuje diskrimináciu na báze sexuálnej orientácie. Takže toho jasne vyplýva, že ak v nejakom zákone EÚ alebo v zákone EÚ, ktorý je transponovaný na národnú úroveň a tam platí, je diskriminácia alebo je e, schopnosť únie zasiahnuť. Čiže je tu možnosť únie intervenovať a zasahovať. A v závere by som chcela zopakovať eh, silný záväzok Európskej komisie bojovať proti homofóbii a diskriminácii na báze sexuálnej orientácie mm, pričom bude sa opierať o právomoci, ktoré získala základnými zmluvami. A čo sa týka uznávania občianského stavu alebo civilného stavu. Ehm, my budeme, ehm, zakaz, budeme vstupovať do toho, aby sa prijímali také zákony, kde by sa modifikovali ehm, národné definície manželstva, pretože to spadá všetko pod subsidiaritu. My, naš, naša kompetencia je v určitých cezhraničných otázkach, ako napríklad uznávaní Mm, rodných listov a nie o uznávaní manželstiev eh, osôb rovnakého pohľavia. Takže nemôžeme tu teraz veci zamieňať a teda je to na samotných národných štátoch alebo jednotlivých členských štátoch, aby zadefinovali si doma, čo je pre nich manželstvo a je na Európskej únii potom zabezpečiť voľný pohyb osôb, aby tieto osoby neboli diskriminované a toto sú dve oddelené právne záležitosti. Ehm, takto je postavený európsky zákon a toto aj my uplatňujeme v, v realite. Grazie, komisária. Ďakujem pekne pani komisárke a teraz odozdáme slovo rečníkom v rámci politických frakcií. Začneme EPP. Pán Buzutil, dve minúty. You, Ďakujem pani predsednička, vážna podpredsednička komisie EPP je odhodlené podporovať princípy a najmä pokiaľ ide e, o respektovanie ľudských práv. Európa musí bojovať proti všetkým formám diskriminácie vrátanie diskriminácie podľa eh, sexuálnej orientácie. Zároveň musíme rešpektovať eh, právo demokratického zriadenia, pokiaľ eh, zriadenie rešpektuje ľudské práva a sa dodržovanie diskriminácie by mohlo diskutovať a novelizovať vnútroštátnu legislatívu bez toho, aby sme zasahovali do rokovania národných parlamentov, bez toho, aby sme porušovali princíp subsidiarity, bez toho, aby sme predčasne odsudzovali členské štáty. Nám sa nepozdáva predstava, že mali by sme odsúdiť členský štát, najmä, pretože v tomto konkrétnom prípade návrh novely zákona ešte sa e, nedostal do hlasovania v plene e, litovského parlamentu. Je to stále e, v štádiu posúdenia príslušnými litovskými orgánmi pričom e, navrhnuté e, e, novely litovské orgány už teraz považujú za to novely, ktoré sú v rozpore s zákonodárstvom a pripravujú opatrenia na nápravu a na zabezpečenie respektovania sexuálnej orientácii. To znamená, že návrh e, e, zákona dokonca sa nedostane do litovskej legislatívy a preto nie je potrebné odsudzovať tento členský štát. A záverom, e, napriek tomu dúfam, že zajtra EPP bude môcť podporiť spoločné uznesenie, pokiaľ nebude odsudzovať jednotlivé členské štáty a pokiaľ bude upravená, by bola viac vyvažená. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne. Myslím, že pán Moraes nie je prítomný a teda odovzdávam priamo slovo za ALD pani Latfordovej dve minúty. You, Ďakujem, pani predsednička. Vážna podpredsednička komisie, veľmi e, dúfam, že e, Litva sa poučí zo skúsenosti Spojeného kráľovstva my sme mali svoje vlastné e, e, problémy so zákonom, ktorý e, zakazoval propagáciu homosexuality na školách. V tom čase vedúci predstaviteľ konzervatívcov, teraz premiér, pred 18 mesiacmi povedal, že jeho strana sa milila, keď prejavila podporu tohto zákona z roku 89, ktorý bol zrušený. David Cameron predpovedal, že prvý e, e, premiér e, otvorený gej bude s konzervatívcov. Uvidíme, či tak sa stane, ale tak to predpovedal. Čiže počas dvoch desaťročí došlo k vážnym zmenám v postojoch. A myslím si, že tieto zmeny, o ktorých, o ktorých sa viac vyzná kolega Tánok, E, e hovorí o, o tom, že EPP môže podporiť e, vyvaženejšiu, skromnejšie uznesenie, ako povedal e, kolega Busutil a dúfam, že EPP eh, e eh, bude môcť podporiť toto znesenie, pokiaľ väčšina svojich návrhov bude prijatá. Čiže situácia v Spodnom kráľovstve sa zmenila. A v súčasnosti eh, majiteľa menšie hotela boli musieť vyplatiť kompenzáciu GM, ktorých nepustili k sebe. A, e, i keď e, majiteľia e, e, samozrejme mali právo diskutovať o svojich vlastných názoroch ohľadom homosexuality, avšak nemohli diskriminovať na tomto základe. A myslím si, že aj táto rozpráva bude ovplyvnená návrhom legislatívy v Litve, pretože zákaz podpory homosexuality bude mať veľmi nepriaznivý dopad na slobodu prejavu. E, Pripájam sa kolegyni Intveld, ktorá vyzva k presloženiu plánu boja proti diskriminácii a vyzvam všetkých kolegov, aby sa spojili v prejave podpore e, e, celého komplexu ľudských práv. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz za zelených pani Cornelis. Jedna minúta. Dit is niet de eerste keer dat... Eh, Vážna pani predsednička, mm, eh, Litva nie poprvýkrát eh, sa dostala do polohy, kde porušuje zmluvu alebo porušuje práva predstaviteľov skupiny LGBT. Treba konať nemáme mm, mm, systém hodnot e, podľa ideálnička, e, že toto áno, toto nie. Ak chcete byť členom spoločenstva, musíte dodržovať e, pravidlá. A to platí pre Litvu, Francúzsko, Holandsko. Napríklad, pokiaľ Holandsko chce zmeniť svoju imigračnú legislatívu, budeme musieť konať pretože e, napokon to môže vyústiť do toho, že nikto nebude mať skutočnú ochranu Európskej únie. Som veľmi rada, že pani komisárka e, zahájala právnu analýzu a dúfam, že budem môcť na základe tejto analýzy rýchlo konať. Nemôžeme najprv pripustiť, aby sa niekto stal obeťou a potom riešiť e, e, tú situáciu v inom členskom štáte, aby sa zabezpečilo dodržovanie práv. Grazie peri... Ďakujem pekne. A teraz e, za frakciu ECR sa vyjadrí pán Tenok, má dva minúty. E Vážená pani predsednička, Únie e, sa zakladá na tom princípe, že všetci občania majú rovnaké práva a slobody. Každá krajina, ktorá sa chce členským štátom Únie, musí sa zaviazať, že bude dodržovať tento princíp. A my sme podpísali chartu nielen v oblasti sexuálnej organizácie. Keď Litva vstúpila do Únie pred 8 rokmi, zaviazala, že bude dodržovať tieto práva. Odvtedy chartu tá ľudských práv e, nadobudla účinnosť e, a to ešte viac zaručuje práva na slobodu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie na úrovni Európskej únie ako predstaviteľ našej strany a hovorca e, pre ľudské práva mimo únie. Hovorím o tom, že naša strana podporuje princípy tolerantnosti všade, avšak mnohí Európania majú tradičné názory, pokiaľ ide o homosexualitu. Častokrát to sa zakladá na náboženskom presvedčení to znamená, že musíme e, chrániť práva predstaviteľov skupiny LGBT, zároveň musíme e, podporiť e, názory tých, ktorí vyjadrujú opačný názor v rámci slobody prejavu. Musí mať slobodu, tak to sa vyjadriť nepochybne. Litovská spoločnosť zväčša je konzervatívna a musíme prejaviť pochopenie, a, avšak na úrovni inštitúcií a práva nemôžeme robiť kompromis E, z princípu, že sme si rovní a myslím si, že právne záruky e, rešpektovania ľudských práv predstavujú magnet e, pre krajiny ako Litva v čase, keď vystupovali z komunizmu a vyzvám litovské orgány, aby premysleli o tom, že Únia chce braniť marginalizácii ľudí, čo bolo bežné v prvej polovici minulého storočia. Komisia mala by zvážiť návrh novej legislatívy a vedieť sa, či podľa nej eh, táto legislatíva je v súlade s eh, eh, legislatívou únie je celkom možné, ako povedal pán Busetil, že tento návrh zákona sa nestane zákonom, pretože Litva je demokratické zriadenie. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz za GUE NGL Pani predsedajúca, návrh zákona, na ktorý má zakazovať verejnú propagandu eh, gay gej vzťahov v Litovsku je ďalší pokus eh, zakazovať eh, zakazovať niečo osobám LGBT, avšak čo je dostatočne ironické, pretože je to krajina, ktorá sa pre, ešte len pred 20 rokmi dokázala vymeniť zo stalinistického režimu. A teraz sa chce vrátiť do toho systému a potlačať práva občanov e, na život v slobode a v miery. Ja podporujem tých, ktorí sú proti nenávisnej kampanii, e, zákaz e, napríklad aj e, bolo nesprávne zakázať e, Gay Pride vo Vilniuse minulý rok, ale bolo potom dobré vidieť ich e, jednoducho politika z Litve zlyhala, podobne ako aj v Írsku zase špekulácie um, zničili hospodárstvo aj tak v Írsku, ako aj v, v Litve, kde nezávislosť je 20-percentná a jednoducho tieto, táto situácia alebo zlá hospodárska situácia, vysoká nezamestnanosť je, je v podstate pokus odvrátiť pozornosť od e, základných problém, pod problémov. Keď sa napríklad takisto pozrieme aj na Ugandu, kde takisto e, je obrovská homofóbia a kde kde toto všetko je zase um, určené k tomu, aby sa obrátila pozor, alebo odvrátila pozornosť od skutočných problémov. Môžem takisto E, s, e, hovoriť o deťoch, ktoré boli zneužívané e, tam, kde by inak mali byť bezpečí, ako napríklad predstaviteľmi katolíckej cirkvi a podobne. To znamená, že teraz za Litva by mali by sme sa teda postaviť solidárne za všetkých občanov v Litve, aj v všeli kde inde v Európskej únii, aby mohli žiť v miery a podľa svojej vlastnej identity. Ďakujem, pani predsedajúca. E, ďakujem pekne. Myslím, že pán Imbras tu nie je prítomný, takže odozdám slovo teraz e, pánovi Stojarovi 1 minúta 30. Ďakujem pekne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 sa e, využívajú rôzni väžcovi a podobne. Čiže situácia v Litve je podobná. Mm, možno si nepočuli začiatok prejavu a preto, mm, e, kolegovia, tento problém už tu bol a teraz bude ešte dlho a tu bude konflikt rôznych zákonov medzi rôznymi krajinami a takisto konflikty medzi rôznymi spoločenskými skupinami. E, hovoríme takisto tu o práve na zhromažďovanie. Je to právo na zhromažďovanie, ktoré nesmie ale porušovať e, verejný poriadok. Toto všetko je v kontexte konkrétneho prípadu, ale bude aj v budúcnosti konflikt práv e, a to bude veľký problém pre EÚ a ja si myslím, že aj v budúcnosti budúcnosti sa ocitneme v situácii, kedy nebudeme počuť, e, ktoré práva koho sú teda dôležitejšie alebo nadradené právam niekoho iného. Grazie. Ora... Ďakujem pekne. Teraz odotám slovo ďalším zapísaným rečníkom a začneme pani Skřidlevskou, minúta 30 obecne na litve máme dočinenia s Ďakujem súčasnosti e, v Litve e, nastala nasledovná situácia. Na jednej strane demokraticky zvolená vláda môže e, slobodne príjmať zákony, na druhej strane ľudské práva sú chránené legislatívou únie a medzinárodnými dohovormi. A treba poukázať na tie na tie prípady, keď e, dochádza k porušovaniu ľudských práv, aj e, v súvislosti s e, príslušnosťou k určitej skupine odlišujúce sa svojou orientáciou. Európsky parlament sa vždy zasadzoval proti porušovaniu ľudských práv. Návrh litovskej legislatívy obmedzuje slobodu prejavu v závislosti od sexuálnej orientácie. Toto znepokojenie je oprávnené, totiž v Európskom parlamente e, si všímame aj to, e, ako sa e, podíva s národnými menšinami v Litve. Častokrát sa im nedostávajú rovnaké práva ako ostatným občanom. Litva musí zabezpečiť dodržovania noriem, zakotvených v európskej legislatíve a to musí e, sa týkať aj národných e, menšín. Grazie. Ďakujem pekne, teraz odozdám slovo pani Blinkevičute, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, e, vážna pani komisárka, milí kolegovia. V súčasnosti riešime e, otázku, ktorá je veľmi citlivá pre Litvu a chcela by som e, zdôrazniť, že Litva je nový členský štát a respektuje ľudské práva a slobody, ako aj hodnoty Európskej únie. Je veľmi e, smutné, že v prípadoch, keď nejaký jeden poslanec, ktorý prichádza s návrhom legislatívy, ktorý Mm, porušuje ľudské práva, ale chcel by som informovať, že v stredu minulého týždňa litovská vláda sa negatívne vyjadrili, vyjadrila k tomuto návrhu, o ktorom rokuje náš parlament, e, čo sa týka penalizácie propagácie e, homosexuálnych vzťahov, pretože je to v rozpore s medzinárodným právom a ústavou e, našej krajiny a považuje to za diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie. Potom, ako Litva E, ratifikovala Lisabonskú zmluvu, musí dodržovať aj chartu e, ľudských práv, ktorá e, nepripúšťa diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie. Tak sa vedrila aj naša prezidentka. Chcela by som podotknúť, že Litovský parlament ešte neprijel tento návrh zákona. Okrem toho, Výbor pre ľudské práva nášho parlamentu E, e, e, sa ešte nevedel k tomuto návrhu. Dúfam, že Litva si všimne medzinárodnú kritiku a negatívny postoj litovskej vlády, ako aj uznesenie Európskeho parlamentu a že litovský parlament prejaví politickú vôľu a odmietne návrh, ktorý porušuje ľudské práva a slobody a umožní diskrimináciu na základe sociálnej orientácie. Ďakujem pekne teraz pani teda pán Romeva Irueda má jednu minútu. Ďakujeme veľmi pekne. Myslím si, že to bolo e, jednoznačné. Ten signál, ktorý by sme chceli poslať e, litovskému parlamentu, ale nie len tomu parlamentu, ale všetkým tým, ktorí sa stále e, e, e tvária, že diskutovať o základných veciach je dôležitejšie ako kedykoľvek. Treba si pripomenúť niektorým kolegom dve veci Jednak to, že homosexualita už e, e, e, sa nepovažuje za duševnú chorobu a po druhé, a to je veľmi dôležité, žiadne dôveryhodné výskumy nehovoria o tom, že e, osveta detí e, e, o existencii tejto orientácie môže ovplyvniť ich vlastnú orientáciu. To sú skutočné veci a žiadne návrhy, žiadnych ná, zákonov e, tomu, to nepodkopajú. To znamená, že zajtra by sme chceli pripomenúť našim kolegom, aby sa nesnažili tvariť, e, že rokujú o týchto veciach. Práve preto by sme mali prijať e, toto uznesenie a preto by sme mali podporiť snahu litovskej prezidentky, aby s tým skoncovala. Ale opakujem, netýka sa to iba Litvy, ale tých všetkých, ktorí sa tvaria, E, že treba diskutovať o týchto záležitostiach. Grazie, la parola. Ďakujem pekne, teraz odozdám slovo pánovi Šimanskému 1 minúta. Vydaje sa, že nemá. Ďakujem pekne. Nie je to citlivejší parlament, pokiaľ ide o ochranu osôb s inou sexuálnou orientáciou, než práve Európsky parlament e, návrh zákona v Litve, ktorý bol ako si nesprávne preložený, je už odsudzovaný ešte predtým, než je prijatý. Nemali by sme zasahovať do zvrchovaného legislatívneho procesu v členskom štáte EÚ, Mali by sme mm, uplatňovať väčšiu dôveru v, legislatívny proces eh, v Litve. Mali by sme takisto preukázať väčšie pochopenie tým mm, členom parlamentu alebo poslancom litovského parlamentu, ktorí sa snažia chrániť e, deti e, proti e, agresívnej prezentácii sexuálneho obsahu. A myslím si, že deti sú, na deti sa totálne zabúda v tejto diskusii. Ehm, nie, nie je tu žiaden res, rešpekt pre práva detí a preto my tento text nemôžeme podporiť. Grácie. Ďakujem pekne. Myslím, že pani Het nie je tu prítomná a teda odozdávam slovo pani Seny Šinovej. Jedna minúta. Pani przewodnicząca, koleżanki. Ďakujem, pani predsedajúca milí kolegovia, pre európskych občanov existuje presvedčenie, že všetci majú rovnaké práva, ale však nie, v niektorých európskych krajinách je miera tolerancie um, menšín, inak sexuálne menšín um, je rôzneho druhu, sú tu rôzne prejavy agresie proti týmto osobám, e, sú niekedy e, rôzne demonstrácie proti ním a podobne. A, takže my potrebujeme proti, zabezpečiť e, proti diskriminovaniu osôb, ktoré sú inej sexuálnej orientácie alebo majú i nejaký postih a podobne, alebo sú nejakým spôsobom iné. Takže musíme chrániť tieto osoby, pretože homofóbia sa dokonca šíri tam, kde e, náboženstvo má príliš e, silnú pozíciu. Napríklad e, v islamských štátoch je homosexualita trestaná trestom smrti. Takže musíme podporovať slobodu a toto uznesenie je veľmi dôležité. Grazie. Ďakujem pekne. A teraz pani Trotman, 1 minúta 30. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani komisárka, drahí kolegovia. E, tento pozmeňujúci návrh, ktorý e, sa prediskutoval na pôde Litovského parlamentu, e, ktorý je zameraný proti šíreniu a propagácii homosexuálnych vzťahov, bol vypracovaný v rámci ochrany, zákonnej ochrany neplnatých osôb pred škodlivým účinkom verejných informácií. Ako môžeme za účelom ochrany neplnatých osôb zároveň vlastne ohroziť slobodu prejavu a diskrimináciu a diskrimináciu hlavne, ktorá je na základe sexuálnej orientácie. Takýto text vlastne e, spôsobuje akýsi e, zmetok vráti sa nám to k právam, ktoré sme bránili v rámci tohto parlamentu v prospech LGBT. Ale takisto je tá správna chvíľa, kde e, sme práve e, svetkami práve takým agresívnym alebo takým agresívnym útokom voči homosexuálnym osobom to, alebo e, vyzývanie ku kriminalizácii homosexualite my nemôžeme vlastne takýto imič Európy poskytovať ďalej, preto, ako keby to bola obmedzená, uzavretá spoločnosť, ktorá nie je tolerantná voči ďalším. A teda medzi nami. Je to v úplnom rozpore s európskymi právami, ktoré boli práve spomenuté v charte základných eh, práv EÚ eh, e a takisto v rámci ochrany základných slobod. Toto je takisto v rozpore eh, s bolo totiž povedané s všetkými onidiskriminačnými zákonmi EÚ. EÚ vlastne prispela k tomu, aby naše národné legislatívy sa práve vyvinuli, ale pokročili vpred e, za oveľa väčšiu rovnosť. E, preto vám chcem poďakovať, pani komisárka, že ste tu spomenuli tie jasné návrhy, a myslím si, že všetky politické Francie, dúfam teda, že e, si vypočujú váš návrh, vašu e, výzvu a chcem teda vyzvať všetkých kolegov zo všetkých politických frakcií, aby sa pripojili k SD, ALDE a GUE, ktorí práve e, túto iniciatívu naštartovali. Ďakujem.

Ďakujem pekne a teraz eh, pani Morkinajte, máte slovo. Pane Pirmininke. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážna pani komisárka. Eh, pochádzam z Litvy a hovoríme dnes o uznesení, ktoré sa zakladá na jednom návrhu v novely e, správneho poriadku. Tento legislatívny proces v Národnom parlamente ešte nie je ukončený a Európsky parlament sa snaží zasiahnuť. E, v príslušnom výbore sa ešte o tom nerokovalo a chcem poznamenať, e, že už sa dostali negatívne vyjadrenie o tomto návrhu nového zákona. Nemôžeme podporiť túto, toto uznesenie, pretože to by bolo e, neprimerané. A pán kolega Higgins, prosím vás, nehovorte o tom, čo ste nezažili. Neporovnávajte e, Sovietský zväz s dnešnou Litvou. Ja to neviem pochopiť. Grácia. Ďakujem pekne, odozdávam slovo pánovi Tejnovi. Vážená pani predsedníčka, vážená pani e, komisárka, dohovor o ľudských právach a charta ľudských práv zakazujú diskrimináciu na základe sexuálnej organizácie. Orgány únie a členské štáty sú povinné bojovať s, e, s diskrimináciou na základe článku 67 e, zmluvy Litva je členským štátom únie a to znamená, že sa zavezalo, e, že bude zdieľať hodnotu 55 miliónov, 550 miliónov e, e, vítam, že mm, na základe zákonu 2009 sa to prijalo v oslavenej forme a Ehm, snaha zakázať e, e, e, paradu, gay paradu nedopadla dobre a myslím si, že snaha postihovať šerné informácie o vysokými pokutami nie je Vítam stratégiu komisie boja proti homofóbii a chcela by som dôrazne poďakovať pani komisárke že e, e, tak neskôr e, večer podotýka význam tejto záležitosti. Reding. Ďakujem pekne a teraz odozdávam slovo pani komisárke Redingovej. Vážená pani predsednička, poznačila som si značnú zhodu v tomto parlamente všetkých významných politických stran, pokiaľ ide o zásadu nediskriminácie. Nazdávam sa, že pokiaľ dôjde ku zneseniu, ktoré naozaj e, bude e, vypichovať e, tento princíp a jeho uplatnenie v, vo vnútroštátnej legislatíve a tu ide o záväzok národných štátov, čo sa týka pravidel Európy, s ktorými sa stotožnili. Myslím si, že to bude veľmi dôležitým okamihom Tí poslanci, ktorí jasne povedali, že teraz e, hovoríme o zákone, ktorý ešte nie je zákonom, ide oba, iba o návrh jedného poslanca. Veľmi správne e, to vypichujú. Chcel by som zároveň pripomenúť na tomto mieste, že aj prezidentka e, Litvy, aj litovská vláda sa jednoznačne viedrili proti E, týmto návrhom e, poslancov. A dúfam, že e, zajtrajšie rozhodnutie, ktoré bude takmer jednomyselné a ktoré sa týka princípov slobodne dohodnutých 27 členskými štátmi, na týchto princípoch sa zakladajú naše smernice a posilňuje ich aj Charta základných práv, Dúfam, že e, v zajtrajšom e, hlasovaní sa to e, ešte raz počarkne a môžem sa iba stotožniť s takým stanoviskom Európskeho parlamentu. Grazie, Ďakujem pekne pani komisárke. Dostala som dva návrhy na uznesenie a diskusiu sme tým pádom uzavreli a hlasovať o tom bude zajtra o 12.30. Ďalšie zasadnutie bude